Um, Poprosil, aby som jedného z usporiadateľov, aby prišli sem a aby poskytli náhradné stoličky ešte. Že tam, kde sú tie zelené menovky, že by, ak sú prítomné dané osoby, že tie miesta by sa poskytli pre osoby, ktoré zatiaľ nemajú možnosť prístupu k tlmočeniu, keďže, nie, keďže vzade asi už potom ďalšie sluchadla nie sú. Takže budeme hľadať potom priebežne ešte ďalšie riešenia, ak by prišlo viac návštevníkov, účastníkov. Chceme byť maximálne inkluzívni. Ďakujem veľmi pekne za tento krok. Takže veľmi rada vás vítam na tomto spoločnom stretnutí a zasadnutí výboru Inko a Juri. Spolu predsedať bude predseda výboru Juri Pan Svoboda a ide o vypočutie, ktoré sa týka zmluv, ktoré sa týkajú dodávok digitálneho obsahu. Vítame taktiež aj spravodajcov, pani Gebhardt a pána Fossa. Žiaľ, pán profesor Špendler ešte je vo vlaku. Bol tam nejaký incident na, e, vo vlaku samotnom, takže neviem, kedy pricestujem. Takže zrejme troška upravíme program, aby sa dostal k slovu, keď príde teda ešte včas. A keď nie, tak nejak online budeme s ním komunikovať a zda neskôr. Preto máme tu e, dve smernice o digitálnom obsahu, a to je online a diel, predaj tovaru na diálku. A máme tu aj celú skupinu legislatívnych návrhov, ktoré boli prezentované v rámci stratégie pre digitálny trh. Ja budem predsedať prvú polovicu schôdze a pán Svoboda potom v druhej polovici bude zasadať, teda viesť schôdzu. A mám aj zoznam prihlásených do diskusie. Ešte raz vítam všetkých. Vidím, že v zadnej časti miestnosti je to dosť eh, preplnené, takže samozrejme vítam vás všetkých a vítam aj všetkých, ktorí počúvajú online. Dám priestor aj spolu spravodajcom, ale najprv pánovi Svobodovi ako spolupredsedovi. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som aj ja za seba uvítal členov panelu, spravodajcov, ako aj všetkých prítomných, keďže dnešná téma je veľmi dôležitá a v podstate je to taká pilotná téma v oblasti digitálneho trhu. A týka sa to aj zmluv samozrejme. Ďakujem, že ste prišli a samozrejme dám pani kolegyni priestor, aby pokračovala o vedení schôdze. Takže pani Gebhardt a pán Foss, nech si želete. Ďakujem, pani predsednička. Čo mám povedať za jednu minútu pri takejto zložitej téme? Snaď len toľko, že čím viac sa nad tým zamýšľam, čo je v tomto návrhu komisie uvedené, o to viac otázok mám a o to menej odpovedí. Preto je také dôležité, že máme teraz e, toto vypočutie, aby sme našli odpovede alebo aspoň možnosť odpovedí. O to som sa aj pokúšala spolu s pravodajcom po skúsenostiach posledného legislatívneho obdobia so zmluvným právom. My sme naladení tak, že tentokrát musíme prísť k výsledku a všetko spravíme preto, aby sa to aj stalo. A týmto myslím že aj moja minúta e, uplynula. Axel? Chcem sa pridať k tomu, čo povedala pani Gepardová spoluspravodajkyňa. Pre mňa je dôležité, aby sme mali vyvážený text. Hlavné body sú tu podľa mňa to, aby bola zachovaná koherentnosť s ďalšími právnymi predpismi, napríklad základný predpis o ochrane údajov a keď sa používajú tieto údaje ako mena napríklad, potrebujeme mať takú úpravu, ktorá je životaschopná aj do budúcnosti a okrem toho musí byť všetko ešte aj praktické, realizovateľné a e, preto sú tu niektoré miesta, o ktorých treba ešte hovoriť. Bolo by dobre, keby sme sa zamerali na oblasť použitia a na vzťah týchto dvoch e, návrhov aj v súvislosti so základným právnym predpisom o ochrane údajov. Ďakujem. So is some... Takže, prišiel už profesor Špindler? Nie. Hm. V tom prípade postupíme ďalej a dáme priestor prvému členovi panelu rečníkov. Pani Sajda Ramli, generálna riaditeľka Edima. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, a ďakujem za možnosť prehovoriť v mene Edimy na tomto fóre. E, máme, hovoríme o európskych platformách, ktoré fungujú v Európe predovšetkým. Máme E, pozíciu dlhoročného aktéra a zainteresovanej osoby, pokiaľ ide o digitálne zmluvy, teda zmluvy o digitálnom obsahu. A e, vlastne nadviažeme presne na to, čo hovorili predrečníci a predovšetkým ide o rozsah, o definície a budeme troška konkrétnejší v tomto zmysle, aký tam bude dopad na právnu istotu z hľadiska spotrebiteľa. Keď sa pozrieme aj na niektoré ďalšie e, predpisy, ktoré sú e, v záujme spotrebiteľa, a niektoré smernice a ako toto všetko navzájom súvisí. A nechceme zabudnúť na GDPR. Myslím, že hlavný problém s týmto návrhom je ten, že sa dotýka toľkých konceptov, že naozaj zasahuje aj mnohé ďalšie právne nástroje, takže ťažko vytvoriť ozajstnú definíciu, ako túto situáciu riešiť. Preto máme troška obavy, aký bude ten dopad a preto sa spoliehame na parlament v tom, že určite vypracuje tú správnu definíciu, ktorú potrebujeme. Potom je tu aspekt any other data, akékoľvek iné dáta. Radi by sme objasnili aj toto. Je to v podstate kópia z materiálu GDPR a ide o prenosnosť dát pre osobné účely, ale nevieme zatiaľ presne, čo to znamená. Sme teda v situácii, kde text hovorí jedno, ale okrem toho potrebujeme aj niekoho, z komisie, kto bude potom interpretovať význam toho textu, aby nám bolo jasné, o čom ten text hovorí. Dôležité, aby sme to vedeli taktiež správne e, interpretovať, keď dôjde k transpozícii textu do národných legislatív jednotlivých štátov. Komisia nás na to nazerá tak, že všetky údaje sa používajú na priamy komerčný zisk. Ak to mám povedať e, napriamo, týka sa to E, príjmov z reklamy a často sa takto používajú údaje, napríklad telemetrické údaje. Ako určíme hodnotu takýchto údajov a aké sú potom tie vetvenia, ako to súvisí s ukončením zmluvy. A je toto naozaj cesta, ktorú potrebuje spotrebiteľ? Alebo hovoríme skôr o obsahu, digitálnom obsahu, ktorý potrebuje ten spotrebiteľ, Myslíme si, že toto treba viac objasniť. Ďalšia vec, ktorá sa týka ukončenia zmluvy a je dôležitá, sú tu problémy napríklad s dohodovými zmluvami, alebo čo to znamená ukončiť komerčné využívanie dát, keď dôjde k ukončeniu zmluvy. Napríklad, ak sa na webovej stránke poskytla nejaká revízia alebo nejaké hodnotenie. Po ukončení zmluvy to treba stiahnuť dole z webovej stránky alebo sa to má vyňať z tých dátových súborov a pritom to bolo k dispozícii predtým širokej škále e, ľudí, napríklad čo sa týka reštaurácií alebo hotelov. Čiže toto treba tiež tak zohľadniť. Myslíme si teda, že je tu hm, veľký priestor na zlepšenie materiálu, na lepšie zadefinovanie aj toho, aké sú ciele tohoto návrhu. Budem veľmi rada reagovať na akékoľvek otázky, ktoré na mňa budú dnes mať, eh, pani poslankyne a pani poslanci, pretože chceme mať eh, materiál, ktorý bude v praxi využiteľný. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Som si vedomá toho, že toto je ozaj veľmi malá sála na zasadnutie, spoločné zasadnutie dvoch výborov. Ak teda nie, nie všetky skupiny potrebujú svoje sedadla, tak poprosím, aby dali priestor tým, ktorí ešte nemajú možnosť si inač sadnúť. Je dôležité, aby prítomné osoby mali možnosť počúvať aj tlmočenie. Ďakujem. Ďalším rečníkom je Augustín Rejna, team líder digitálny z organizácie BEUK. Vítam ho medzi nami. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o tento návrh, určite, určite pokladáme za pozitívny krok, tento krok pre európskych spotrebiteľov. Je to určite pozitívne smerovanie ku harmonizácii spotrebiteľských práv. Myslím, že to je úspech aj z hľadiska európskej integrácie, aj z hľadiska ochrany spotrebiteľa, keď si zoberieme posledných 25 rokov. Ďalší diapozitív. Tento návrh vlastne vyplňa určité medzery, ktoré existujú v spotrebiteľských zákonoch z hľadiska zhody e, produktov s digitálnym obsahom, tak sa hovorí aj tzv. voľnom obsahu. A v tomto zmysle vidíme potrebu legislatívnej intervencie a pokladáme ten, takýto legislatívny zásah za správny a vhodný. Poprosím ďalší diapozitív. Sú tu e, rôzne kľúčové aspekty tohto návrhu a ak chceme, aby to fungovalo, tak e, musíme jasne vytýčiť aj rozsah pôsobnosti. A je jasné, že niektoré zmluvy treba presnejšie zadefinovať a taktiež treba objasniť vzájomné súvislosti medzi e, zmluvami aj vo vzťahu ku zákonom a ďalším právnym predpisom EÚ a treba zabezpečiť e, to, aby existovala zhoda. A pokiaľ ide o nekorektné praktiky, tak tam treba tiež e, prijať patričné opatrenia. Takže tu vidíme aspekty platieb a toto je dôležitý krok pretože ide o to, aby neboli tieto služby prístupné zadarmo a dochádza teda k monetizácii. A toto už je aj otázkou zmluvnej spravodlivosti. Toto treba naozaj v zákone nejak prejaviť a preto je to úlohou zákonodarcov. Poprvé, myslím, že by sme mali poskytnúť väčšiu mieru kontroly spotrebiteľom voči k svojim dátam, čiže by malo ísť uplatnenie špecifických osobitných práv a v samotných podmienkách zmluvy by mali byť tie zahrnuté aspekty e, licencií, čiže tzv. licenčné doložky a tam by sa hovorilo o tom, čo všetko sa týka daná platforma. Napríklad, keď máte e, fotku toho dieťaťa svojho a dáte to na web, potom to vám v podstate ako by ani nepatrilo. Ďalej, je tu súvislosť s zákonmi EÚ. Tu sa musíme pozrieť na to, či dané práva a pravidla, ktoré tu sú, či budú náležite fungovať a tu treba viac ten text objasniť, aby bol zretelnejší a aby to fungovalo aj v tandeme e, s hmotnými e, typmi tovaru. Okrem toho tu máme ďalšie smernice, o ktorých sa hovorí. A sú tu určité súvislosti a tieto smernice boli prijaté za posledných 30 rokov. Preto je tu dôležitá úloha zladiť tieto predpisy. Ide o to, aby nedochádzalo k duplicite, ale len ku komplementárnosti. Zmluvné práva nie sú pokryté legislatívou, ktorá sa týka ochrany údajov. Takže tomto prípade hovoríme aj o aspekte ukončenia zmluvy, čo treba taktiež zohnodiť. Okrem toho sú tu aj práva, ktoré treba ďalšie, teda, ktoré treba objasniť a treba vytvoriť správnu základňu vo vzťahu ku hodnoteniu zhody. Ako môžeme povedať, že daný produkt bol alebo nebol e, v stave zhody, čiže dosiahol patričnú požadovanú zhodu. Myslím, že terajší prístup je príliš úzky a mali by sme ho rozšíriť, tak ako to funguje v pravidlách, ktoré sa týkajú hmotného tovaru. Tu zatiaľ nemáme nejaké obmedzenia a preto by sme to mali taktiež zosúľadiť s tými aspektami hmotného tovaru. Okrem toho tu máme aj niektoré nekalé podmienky alebo nekorektné podmienky. Zatiaľ to nie je pokryté legislatívou a práve je tu priestor na zlepšenie a upraviť tento právny predpis. A k tým nekorektným podmienkam sa ešte môžeme vrátiť aj neskôr ale myslím si, že by bolo vhodné mať nástroj, ktorý by sa špecificky venoval len digitálnemu obsahu. Takže na úvod je to z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť a rád vám odpoviem na otázky. Posledným rečníkom v tomto paneli je Jak Parakajvec. Určite som to meno nevyslovila správne. Dobre, e, e, takže... A, pardon, takže posledným rečníkom je Jacek Barankievič. Tak sa ospravedlňujem. Vy predsedáte pracovnej skupiny pre e, spotrebiteľov a marketing v rámci Business Europe, takže ďakujem, že ste prišli medzi nás. Ďakujem za tento úvod. Ja viem, že polské mená nie sú ľahké. A ďakujem, že ste nás pozvali. Tí, ktorí nás nepoznáte, my sme Európa, ktorá zastreš, organizácia, ktorá zastrešuje v Európe výrobcov a e, ďalších. V celej Európe zastupujeme aj malé a stredné podniky, e, ktorí majú silnú no, prítomnosť našej federácii. My sme sa chceli vyjadriť k návrhu pre digitálny obsah a ten musíme vidieť aj vo väzbe s e, návrhom na e, hmatateľné e, produkty, napríklad ten prístup plnej harmonizácie navrhovaný komisiou je odpovedou na žiadosť podnikateľov vytvoriť jasný súbor pravidel pre transakcie medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi Takže to e, vítame, že je to obmedzené na transakcie B2C. Malé a stredné podniky sa hlavne obávajú neznámeho. Ak firma nemá jasný obraz, predstavu o rizikách pri podnikaní, napríklad pravidlá e, platnej legislatívy a tak ďalej, je, ju odrádza od prekračovania hraníc je to aj moja vlastná skúsenosť z práce v súkromnom podnikaní. Rovnaké pravidlá si vyžadujú dôveru medzi podnikmi, to je podľa nás mimoriadne dôležité. A preto si myslíme, že tento, tieto návrhy sú veľmi dôležité. A sme presvedčení, že implementácia jednotného digitálneho trhu je veľkou príležitosťou pre EÚ a podnikateľov ale vidíme tu ešte stále priestor na zlepšenie. Poprvé, vidíme, že niektoré ustanovenia sú ešte stále nejasné. To vedie k veľmi širokému rozsahu pôsobnosti, čo môže skomplikovať život v digitálnej oblasti v Európe. Ďalšia dôležitá časť je, že by sme dali prednosť menej ambicioznému rozsahu. Mohli by sme sa zamerať len na dodávku obsahu pro, e, e, za peňažnú úhradu. O tom už hovoril môj kolega, moja kolegyňa z Edima. Sme otvorení e, k debate, ktorá sa týka hodnotenia údajov, údajov ako meny, ale my si nemyslíme, že naša znalosť údajov na spotrebiteľskom trhu je dostatočná. Takže my si myslíme, na základe vlastných skúseností. Pracovala som 20 rokov v e, oblasti údajov. Myslím si, že naše znalosti o podstate tohto biznisu sú ešte nedostatočné. Potom opravné prostriedky. Tam môže byť určité prekryvanie so e, nariadením ochrany údajov. To by bolo treba ešte pre, preveriť je to niečo, čo tiež považujeme za veľmi dôležité. Sme skeptickí k harmonizácii pravidel o odškodnom, lebo to súvisí naozaj s rôznymi tradíciami um, občianského práva v jednotlivých uh, členských štátoch. A pokiaľ ide o dodávky hmotných zásielok a digitálnych zásielok, tak tam musí existovať nejaká... A nevidíme, prečo tu chýba uh, záručná lehota pri digitálnom obsahu. Digitálny obsah sa nepredkladá alebo nemá také isté opotrebovanie ako fyzický tovar, ale je dôležité, aby sme boli aj na toto pripravení, lebo tieto produkty sa rýchlo vyvíjajú. Ide o to, aby e, spotrebiteľ nemal neobmedzenú zároku konformity. Digitálny obsah – dáva sílu spotrebiteľovi a myslíme si, že by sme mali rozšíriť tieto záruky tak, aby sa týkali aj hmotných e, produktov. A potom ako článok 8 práva duševného vlastníctva, my si myslíme, že to len vyvoláva zbytočný zmetok, takéto ustanovenie. Na záver chcem povedať, že my dúfame, že zákonodarci budú citliví voči týmto obavám, ktoré som tu predložil. Business Europe chce zostať konštruktívnym partnerom, aby tento návrh predstavoval naozaj pridanú hodnotu pri realizácii jednotného digitálneho trhu. Ďakujem veľmi pekne, myslím, že som časový limit dodržal. Ďakujem. Dobre. Nemáme žiaľ žiadne informácie o ceste pána profesora Špindlera, takže teraz odovzdám slovo Pavlovi Svobodovi, ktorý bude viesť časť otázok a odpovedí. Ďakujem pani Ford. Začal by som tým, že ospravedlním neprítomnosť pána Fosa spoluspravodajcu, ktorý musel odísť skôr z našeho rokovania. A preto by som dal prvé, prvú možnosť klásť otázky spr- spravodajkyni z IMKO pani Gepard, ak chce položiť nejaké otázky. Ďakujem veľmi rada. Ďakujem veľmi pekne za tento vstup, ktorý tu zaznel a ďakujem aj expertom, ktorí teraz hovorili, ktorí posilnili aj tie otázky, ktoré mám ja a neodpovedali na ne. A samozrejme, to nie je celkom v zmysle toho, čo očakávam od vypočutia. Moja, všetci traja o tom hovorili a ide tu na tú otázku rozsahu pôsobnosti aj rozsahu uplatňovania a čo prečo platí, ako aj v súvislosti e, s tými ďalšími e, rozpracovanými vecami. Chcem sa spýtať, naozaj si myslíte, je to tak, že dokážeme vytvoriť právne isté rozlišovanie medzi E, rozsahom uplatňovania týchto dvoch návrhov smerníc. Dá sa to naozaj oddeliť bez toho, aby sme vytvorili veľa neistých šedých zón a právnej neistoty. To je pre mňa veľmi dôležité, pretože ja som zatiaľ nezistila, ako by sa to mohlo rozlišovať. Pani Lamri hovorila práve otázke údajov, článok 3, odsek 1, kde sa hovorí proti služba ako peniaze vo forme osobných údajov alebo iných údajov. Čo to znamená vlastne? To je veľký otáznik. O akých údajoch tu hovoríme? Osobné údaje sú tiež veľmi nejasný výraz. A potom je tu ešte ten ďalší nejasný výraz iné údaje. Aké údaje sú tu na mysli? Pozrela som sa na to podrobnejšie, ale nedostala som sa ďalej. To je možno tiež otázka na komisiu, ale myslím si, že sa tým musíme zaoberať aj v súvislosti s nariadením ochrane údajov, ďalší otáznik v tejto súvislosti je to, o čom hovoril aj pán Reiner, a síce voľný prístup neznamená voľný, pretože sa za to e, platí údajmi, ale naozaj chceme monetariz monetarizáciu údajov. A čo sú potom dôsledky takejto monetarizácii? A kde potom ochr- ochrana údajov, ako môže podnik spotrebitelia pochopiť, čo v svojich právach odovzdávajú, akých odovzdávajú. Je tá protihodnota, ktorú za to dostávajú, to hodná alebo nie? Takže ako sa môžeme na to pozerať? Toto sú otázky, ktoré mám na všetkých troch. Sú to témy, ktoré ma veľmi zaujímajú. Pani Elhamri, vy ste tiež ešte povedal, hovorili o téme, ako sa dajú údaje vrátiť. Je to vôbec možné? Technicky možné? Aby sa údaje vrátili? alebo nie je to len e, také nechať ľuďom ten pocit, že majú stále plnú moc nad svojimi údajmi? Áno, my všetci vyberáme údaje z internetu a niekto iných tam zase vkladá. Takže ako by sme tu mohli získať e, lepšiu právnu istotu? Toto sú moje otázky. Mám mnohé ďalšie otázky, ale v tomto kole zatiaľ len toľko. Ja by som najprv dal slovo tieňovým spravodajcom, ktorí sú tu prítomní. Pani Balnoma, chceli by ste sa niečo spýtať? Takže minúta, prosím. Je niekoľko bodov, budem veľmi rýchlo hovoriť. Niektoré body sú politické, ale nemôžem sa otočiť, lebo si ma inak nepočuli. A niektoré sú interinstitucionálne. Takže prvé vzťahy ďalšími, ďalšej legislatíve. Vítame to, že vymedzenie digitálneho obsahu v novej smernici je komplexnejšie ako to, čo máme a súčasne by bolo lepšie, keby to bolo v súlade s EU smernicou o spotre- právach spotrebiteľov, pretože sa doplňuje. Potom rozsah pôsobnosti článok 3 Keďže nástroj je smernica, tak si myslíme, že treba mať maximálnu harmonizáciu v smernici, lebo len tak dosiahneme homogénejší a efektívnejší digitálny jednotný trh, čo je prioritou výborov politických skupín ako aj komisie a preto je dôležité, aby sem patrili aj dodávky digitálneho obsahu za peniaze a iné prostriedky ako hotovosť, napríklad osobné údaje, ale ako presne vymedziť other data, to je presne tá otázka, ktorú musíme ešte vyriešiť. Potom rovnováha medzi pravidlami pre podnikateľov a spotrebiteľov keď sa upravujú veľmi citlivé oblasti, ako je digitálny jednotný trh, musíme nájsť veľmi dobrú rovnováhu medzi tým, čo je dobré pre prosperitu podniku, ale aj čo je na osoch pre spotrebiteľov. Preto musíme dať prednosť objektívnym kritériám, preto si myslím, že je potrebné, aby sme mali oveľa viac objektívnych kritérií na posúdenie súladu s podmienkami v smernici a potom, keď ide o podpísanie zmluvy na poskytovanie digitálneho obsahu za osobné informácie, ktoré sú iné ako údaje, tak povedomie spotrebiteľov o ich právach sa ukazuje vážnym problémom v mnohých prípadoch a preto je dôležité, aby tam, kde sa získava digitálny obsah za osobné údaje alebo iné údaje, aby spotrebiteľ vedel, že nemá také isté opravné prostriedky ako pri zmluvách, kde ide o peniaze. Ja si myslím, že tam treba ešte urobiť toho veľa. A e, myslím, že ešte táto oblasť je veľmi otvorená. Pán Dalton? Ďakujem, budem veľmi stručný. Pokiaľ ide o monetarizáciu údajov, tá otázka na panelistov je, že kde je problém, ktorý tu chce komisia vyriešiť. Sú tam milióny a milióny ľudí, ktorí nepoužívajú Google alebo Facebook alebo iné z dôvodu tohoto. Ja to chápem tak, že Facebook a Google sú veľmi populárne. Takže moja otázka je, aký problém tu vlastne riešime? Ľudia sa boja poskytovať svoje údaje. A druhá otázka je, aké sú tie účinky, ak tento návrh by prešiel vo forme navrhovanom komisiou, aký by bol jeho dopad na spotrebiteľov a malé podniky a e, digitálnu ponuku používateľov v Európe v najbližších rokoch. Ďakujem teraz, pán Zulo. Ďakujem. Chcel by som využiť prítomnosť rečníkov a spýtať sa ich na odhadovaný účinok prístupu komisie, najmä pri spravovaní osobných údajov a aká hodnota by sa mala pripisovať týmto údajom. Ďakujem. Potom pani Rosia sa chce spýtať. Ďakujem pekne, nie zatiaľ iba počúvam, ale položím určite otázky neskôr. Ďakujem. Euh, Pán Kala, pardon, pani Kalasová. Ďakujem. Mám dve otázky. Jedna je na pani Ramley. Povedali ste, že návrh je úplne nepoužiteľný, takže moja otázka je, ako by sa stal použiteľným. A druhá otázka je, na zástupcu Business Europe. Povedali ste, že nevieme toho veľa o údajoch. Takže aké údaje o údajoch potrebujeme? Aké sú tie otázky, na ktoré potrebujeme odpoveď skôr, ako pôjdeme ďalej? Pani Ford, máte otázku? Mne sa páčil tento pekný graf, ktorý som dostal v papierovej podobe, lebo i keď som za digitálny jednotný trh, niekedy sa mi páči aj papier. Tu vidíme, čo sa deje, keď máme e, obsah generovaný používateľmi. A chcem to pochopiť, takže táto fotografia Rímu a dala som tam viacero poslancov a potom sme tweetovali. A potom, keď opustím Twitter, znamená to, že to dostanem späť? Môže to každý z nás odvolať, stiahnuť? Ja tomu nerozumiem. Je to veľmi e, zmetočné, čo sú osobné údaje, čo sú údaje generované používateľom, čo sú iné údaje. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Tak toto sú otázky. A možno teraz dostaneme aj odpovede. V tom istom poradí? Dobre, tak sa pokúsim odpovedať na otázky tak, ako zazneli. Najprv pani Gepardová a to, ako tento návrh by fungoval v spolupráci s tým, čo už máme. To je práve ten problém, Máme tu to, že je tu tento návrh a návrh o hmotných tovaroch. To by mohlo viesť k situácii, že budeme mať ešte väčší rozdiel medzi online a offline svetom. Ak toto pôjde ďalej cez rozvahy, teda e, diskusia podobne, o tom druhom sa zatiaľ ešte ani nehovorí a ani nedošlo k grafitu. Takže toto nás veľmi znepokojuje. Pýtali ste sa na údaje a ja by som bola rada, keby som vám mohla dať odpoveď, aké údaje tu mali byť zahrnuté. Tie odpovede z komisie sú napríklad také fotografia, kde je to moja fotografia, ale nie je na to moja tvár, ale západ slnka. A to je ešte stále osobný údaj, pretože je tam osobný tag na tomto údaji a to je dokonca aj obsah digitál, čas digitálneho obsahu, nie len údaje. A, a toto je tá definícia digitálneho obsahu a digitálnych údajov a to je troška protirečivé. Potrebujeme lepšiu definíciu údaje ako platba a dôsledky. Myslím si, že toto je veľmi zaujímavá otázka, pretože to prepojím tým offline svetom, kde poslanec uviedol jeden príklad, veľmi zaujímavý. Čo tu robíme? V offline svete by som ja išla s kreditkou do obchodu a povedala, že tým odovzdaním kreditky by som mohla dostať výrobok z obchodu lebo im môžem dať údaje, ktoré môžu použiť napríklad na marketing lebo som im dal údaj, ktoré môžu použiť, ale to je nezmysel. Tu ide hlavne o to, že aj dnes, keď sa údaje používajú rôznym spôsobom, nemáme ešte metódu, ako riešiť túto potenciálnu otázku hodnoty údajov. Odpovede sú veľmi povrchné, ktoré máme zatiaľ. Pani Kalasová povedá, čo by to sfunkčnilo. Ja myslím, keby sme sa zamerali na tie oblasti, e, ktoré poznáme, kde vieme, o čom hovoríme, to znamená samozrejme, že nie sme neprestrelní do budúcnosti, ale riešime konkrétne veci a neprichádzame s nejakým plošným návrhom, ktorý pokrýva všetko len pre ten prípad. Počuli sme mnoho príkladov z komisie napríklad o otázke prenositeľnosti portability, napríklad keď niekto postaviť dom, tak niekedy v budúcnosti ho môže e, e, postaviť dom v nejakej hre, môže ho zobrať a použiť v inej hre, ale to je veľmi hypotetické v rámci veľkej hypotézy. Ide tu aj o autorské práva, práva autora takejto hry, ktoré neboli zohľadnené a podobne. Je tu mnoho otázok a preto si myslíme, že tento návrh je naozaj krátkozráky v tým spôsobom, ako je predložený. Je tam veľa otázok nezodpovedaných, najmä v oblasti implementácie. Takže mali by sme sa zamerať alebo definovať to, čo chceme riešiť, aké problémy sa snažíme tu vyriešiť. Myslím, že som odpovedala na niektoré otázky, ktoré tu zazneli. Potom tu bola otázka o rôznych kontraktoch, e, teda kontrakt za peniaze a kontrakt za údaje. Možno, že toto je cesta, ako riešiť problém, ale myslím si, že keď si pozrieme niektorého z našich členov, používajú údaje takými mnohými spôsobmi, že E, keby sme sa do tohoto pušťali, tak skončíme vo veľmi dlhých e, zmetočných kontraktoch. Snad som odpovedala na všetko. A ešte nie, pardon. To bola konkrétna otázka o tej fotografie. Tá fotografia je vaša fotografia, lebo je od vás, vášho telefónu a je tam ten tag a pripojenie na váš telefón, ale tí ostatní poslanci, ktorí sú tam zatagovaní, by nemali žiadne vlastníctvo tejto fotografie, nebol by to, neboli by to údaje, ale digitálny obsah. Dúfam, že som odpovedala na všetky otázky. Ďakujem. Chcem sa spýtať, či niekto z ďalších panelistov. Začnem od konca. Vaša otázka, pani Ford. Ten obrázok vám už nepatrí. Ako náhle ho dáte online, tak súhlasíte, že ste dali licenciu akýmkoľvek bohu, na akékoľvek bo, budúce diela, ktoré vytvoríte dnes, zajtra, pozajtra a tak ďalej. Všetky údaje, ktoré generujete, na to dávate licenciu. Už vám to nepatrí, legálne povedané. Twitter alebo iná platforma si môže urobiť, čo chce. A potom definovanie problémov. Toto je z mojej správy o rôznych zmluvných podmienkach na aplikácie. Teraz sú tam uvedené všetky podmienky aplikácií, ktoré telefon zvyčajne má. Áno, tak si môžete pozrieť toto online. Číta sa to a, toto sú, a čítate to hodiny. Keď niečo stiahnete, keď si zoberete aplikáciu alebo hudbu si stiahnete, alebo sa, si predplatíte Netflix alebo niečo, výborné služby, ktoré sa páčia spotrebiteľom, tak tým spúšťate aj právne povinnosti, záväzky. A práve tu ide o tieto zákonné povinnosti. a či, čo sa stane, keď to prestanete používať. A čo sa stane, ak niečo nefunguje? Potom ďalšia otázka bola, že spotrebiteľom sa páči Facebook a Twitter a podobne, Netflix a všetky tieto firmy a Google a podobne. Ale to je skôr otázka na vás, spotrebiteľom sa páčia tieto firmy a musíme im umožniť robiť, čo chcú. Alebo nie. My chceme, aby spotrebitelia bezpečne používali tieto služby za spravodlivých podmienok. Ak to dneska nie je, tak sú na to dva dôvody. Poprvé, právna istota, respektíve neistota pri týchto výrobkoch, lebo nemáme legislatívu, ktorá ich rieši. A aj preto, že nie je žiadne presadzovanie. Spomínal, si, spomínal som Facebook a monetarizáciu peňazí. Mali sme prípad nemeckého člena, kde išli na súd a pýtali sa, prečo E, Facebook niečo e, dáva na reklamu zadarmo, keď údaje platia spotrebitelia, ale vlastne výrobok sa nemôže, nemôže propagovať zadarmo. A o tom sa bude hovoriť. Spotrebitelia totiž platia svojimi údajmi alebo údajmi, ktoré vytvárajú a tak nemôžeme ignorovať. A je to niečo, čo ani legislatíva nemôže ignorovať. Máme nejakú judikatúru z rôznych členských štátov o tom, aký právny režim by sa vzťahoval na takéto služby alebo produkty ale je to veľmi zmetočné. Niektoré súdy povedia, my budeme uplatňovať právo služieb, druhí povedia, my budeme uplatňovať analýzu s legislatívou o tovaroch, hmotných, hmatateľných tovaroch. Ak a preto potrebujeme pravidla harmonizovať, musíme mať jednotné riešenia, uplatňovanie, postupy. Vy ste hovorili o tom, že údaje, ktoré poskytujú spotrebitelia, aby znamenali, že sa vzdajú ochrany údajov. To je naozaj k veci. Je to tak povediac monetarizácia základného práva, ale realita je troška iná, lebo už sa to deje. Jediný rozdiel, ktorý máme, je v tom, že máme na mieste silnú nariadenie, ktoré nadobudne účinnosť v roku 2018. Tam sa rieši základné právo na súkromie ale nerieši sa zmluvné právo spotrebiteľa v rámci takýchto podmienok. Takže tieto veci musíme mať na zreteli. Tu hovoríme o zmluvných právach, nie základných právach, ale musíme mať istotu, že keď sa budú vykonávať tieto práva, tak ten výsledok musí byť ekvivalentný Musíme mať totiž údaje v použiteľnom formáte, aby sme mali podobný výsledok pri e, vzťahoch vyplývajúcich zo zmluvného práva. Ďakujem. Ďakujem a na záver pán Barankievič. Ďakujem pekne. Vrátim sa k otázke ohľadom našich poznatkoch, o údajoch. My sme povedali, že o údajoch nič nevieme. My vieme, ako funguje obchod s údajmi eh, v aktuálnej podobe, ale nemáme dostatočné informácie. Tak ako ste sa pýtali, pýtali ste sa, čo by sme mali vedieť. Problém je v tom, že ja neviem. Ide o to, že tento biznis ja pre všetkým tak poprvé sa nerobilo dostatočné vyšetrovanie, nebolo dosť výskumu ani testov. Keď hovoríme o údajoch a o monetarizácii údajov, myslíme Google, Facebook a tie Netflix a tieto bežné mená. Keď ja rozmýšľam o biznise s údajmi, ja skôr myslím o malých, na malé a stredné potichy, ktoré potrebujú spracovať osobné údaje, svojich klientov a niekedy budujú, stavajú služby, keď sa zamýšľajú nad tým, že by v podstate e, monetarizovali peniaze. Čo môžeme s, e, v podstate speňažiť? Peniaze adresu, to sú bežné údaje, ktoré už sú tak či onak k dispozícii v databázach a ľahko dostupné. hodnota údajov tu obyčajne vytvára to, že sa tieto údaje skombinujú s informáciami, ktoré sa zbierajú v rámci tzv. big data, s informáciami, ktoré sú kombinované z rôznych strojov, zdrojov, ktoré priamo povedzme, že sú tu úplne iné zdroje ako informácie o súkromných osobách. Ale ak skombinujeme tieto údaje, tak Mm, získame nejakú hodnotu, tie údaje získajú na hodnote. Problém je v tom, ako validovať tieto údaje. To je veľká otvorená otázka a preto som povedal, že ešte nie sme pripravení na to, aby sme posúdili dnes alebo zistili, aká je skutočná hodnota dát. To som sa snažil povedať. Ďalšou otázkou bolo, Aký dopad by to malo na malé stredné podniky? To je veľmi zaujímavá otázka. Ja by som povedal, v Polsku sa hovorí, že e, v podstate e, problémy sú v tých detailoch. A o toto je, nepoznáme detaily, hovoríme o všeobecných pravidlách, o všeobecných myšlienkach pre malé a stredné podniky. Je problémom, e, sú náklady na prispôsobenie sa. Uh, zavedenie novej legislatívy, napríklad Všeobecná legislatíva o naredení ochrane osobných údajov, to nie je taký veľký problém. My si myslíme, že to je veľký problém pre veľké firmy, veľké podniky. To nie je pravda. Najväčší problém je to vždy pre malé a stredné podniky. A jediný rozdiel spočíva v tom, že pre veľké firmy sa jedná o investície možno, neviem, 10, 15, 20 milión pre každého. To ľahko vynaložia tieto investície pre malé a stredné podniky. Sa jedná o možno 50 tisíc eurovú investíciu, ale mnohé malé firmy si jednoducho nemôžu dovoliť. A keď získame tieto peniaze keď v celom hospodárstve, tak to vlastne ukáže nám o tom, kto platí za tieto náklady na prispôsobenie. Tieto náklady na prispôsobenie väčšinou platia malé podniky a nie tie veľké firmy. Takže to bola ďalšia otázka. Úprim povedané, väčšina z týchto otázok sa mi páčia, pretože svedčia presne o tom, ako málo je zadefinovaná oblasť, o ktorej hovoríme. A otázka, čo treba robiť, ja navrhujem ísť postupne, krok po kroku. Najprv zistiť, ako Nariadenie ochrany osobných údajov sa implementuje, pretože máme nariadenie, ktoré sa ešte neimplementovalo, ani neviem, aké to bude mať dopad na hospodárstvo. To je prvá vec. Druhá vec, je tu množstvo oblastí, mi sa zapodíva tento návrh a obávam sa, že ak by sme mali prebrať zároveň všetky tieto veci, tak by sme vytvorili vysoké riziko a vysoké náklady pre hospodárstvo a jednoducho nevieme predikovať všetky účinky. To je ten hlavný odkaz. Ďakujem. Uh, uh, Ďakujem, toto boli odpovede, ako ste správne povedali, pán Barankevič. Ja predpokladám, že to, končíme toto stretnutie s väčším počtom otázok, ako keď sme začínali. Ale jednoducho tak to je. Ja si uvedomujem, že sú otázky, ktoré spadajú do kompetencie iných výborov ako ochrana osobných údajov alebo duševné vlastníctvo, čo spadá do kompetencie Júry výboru. A v každom prípade ďakujem za e, informácie a teraz vrátim slovo pani Ford, aby uzavrela túto tému. Ďakujem pekne, pokiaľ spravodajcovia nemajú žiadne ďalšie pripomienky pardon, spravodajkyňa. Ďakujem. Chcem sa poďakovať expertom. E, myslím, že mám ešte viac otázok ako predtým, ale to je normálne, že? Preto máme aj tieto vypočutia. Nám ide o to, aby sme robili rozumnú politiku, zákony, ktoré slúžia spoločnosti, podnikateľom, spotrebiteľom. A preto je dôležité, aby sme na tom pracovali. Prvý malý záver, ak dovolíte, ktorý by som si dovolila prezentovať, je to, že je veľmi potrebné, aby tie rôzne návrhy zákonov, ktoré tu máme, to znamená digitálny obsah, e, potom offline, off, online a hmotný tovar, aby sa všetky tieto veci riešili v tesnej väzbe, lebo by sa nám to nemalo rozsypať, to by bola katastrofa. Katastrofa pre podnikateľov, aj spotrebiteľov, pretože by zavládla úplná právna neistota, ktorú nemôžeme potrebovať. Ďalšou vecou je, že o aké údaje tu konkrétne ide, ktoré sa môžu používať ako protihodnota, ako protislužba. Ja som sa pozerala na internet a pokúšala som sa hrať nejaké hry, aby som zistila, aké údaje za to chcú a zistila som eh, napríklad jednu stranu, kde som mohla hrať zadarmo a tam išla stále reklama a potom Môžete dostať premiovú verziu bez reklamy, ak sa prihlásite a tam sa potom žiada kopa údajov, to som nezadala už, ale tie údaje, to nebola ani platba za to, že sa môžem hrať tie hry, to bolo skôr zaplatenie za to, že nedostanem reklamu a to je nový aspekt, ktorý by sme mali snáď tiež e, zohľadniť. Takže to už nie je protihodnota za aplikáciu, ale protihodnota za niečo celkom iné, čo nebolo bližšie vymedzené. A to sú presne tie otázky, ktoré zohrávajú tiež úlohu. Takže tu máme ešte si čo objasniť a ďakujem ešte raz za odpovede, ktoré ste, mu, ste nám E, dali, ale čím viacej otázok budeme mať, tým skôr nájdeme odpovede a pripravíme dobre zákony. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže jedno oznámenie predtým, ako členovia výboru Juri odídu, ak profesor Spindle príde na budúce e, vypočutie, tak mu dáme možnosť vystúpiť a potom vlastne všetko bude k dispozícii digitálne a budeme sa v podstate cez e-mail si sa informovať o linku. To by asi bolo užitočné, aby sme mali všetky informácie dohromady. Len si to potom vyžiada na no druhú časť e, vypočutia. Sme dobre časovo zvládli. To by som sa poďakovala spolupredsedovi.